Chers amis, bonjour. Vážení priatelia, teším sa, že sa znovu stretávame a že sa môžeme znova podeliť o svoje názory. Ďakujem aj tlmočníkom, ktorí nás budú sprevádzať počas tohto stretnutia delegácií pri parlamentnom výbore EU Cariforum. E, pred sebou máte cukor z ostrova La Réunion, e, ktorý je môjim rodným štátom. Minule sme sa e, trocha unavili a preto som si myslel, že potrebujeme nejaké palivo, potrebujeme dodatočnú energiu na to, aby sme mohli pracovať. A ten cukor má pripomínať aj tie ostrovy, pochopiteľne. My sme sa tu stretli v rámci tejto delegácie s cieľom hovoriť o ostrovoch. Ako viete, to je dôležitá téma, predovšetkým pokiaľ ide o boj proti globálnemu oteplovaniu, ktoré priamo ovplyvňuje ostrovy. Bol by som rád, keby sme veľmi otvorene hovorili o tejto téme. E, tento scenár, ktorý sa odvíja na našej planete, sa týka aj ostrovov v oblasti Cariforum. Dnes máme na programe aj, rokovanie, aj rokovanie po e, Kotonu. Sme veľmi radi, že medzi nami bude koordinátorka krajín Cariforum Šela ambasad, veľvyslankyňa Jamajky. Ďakujem, pani veľvyslankyňa, za to, že ste sa k nám pripojili. E, takisto tu bude veľvyslanec, ale je veľvyslanec Belize. Musím povedať, že e, Naposledy sme e, hovorili prostredníctvom videokonferencií a nemohli sme si voľne vymeniť naše názory. Je potrebné, aby sme v prvom rade schválili zapisnicu z posledného rokovania 18. decembra 2019. Pokiaľ nebudete mať nejaké výhrady, táto zapisnica bude schválená. Tak sme sa dohodli. A teraz by sme mali prejsť priamo k téme nášho dnešného stretnutia, ktorou je klimatická zmena. Tá sa týka nás všetkých, ale závažnejšie postihuje e, malé ostrovné štáty. Európska únia, ako viete, prijala ambicioznú ekologický dohovor, ktorý má za cieľ transformovať naše ekonomiky s cieľom e, dosiahnutia uhlíkovej neutrality do roku 2050. S týmto cieľom je potrebné spôsobov zmeniť všetko, čo robíme v oblasti spotreby, výroby, ako aj obchodu a výmen s našimi partnermi, predovšetkým z oblasti Cariforum. E, tešíme sa, že naši pozvaní hostia nás budú môcť oboznámiť s výzvami, s ktorými sa stretávajú v karibskom regióne. Chcel by som privítať e, doktora Dilana Vernona, ktorý je e, veľvyslanec. Ďakujem, excelencia, že ste k nám prišli. Vy e, vediete OEIS, to je Aliancia malých ostrovných štátov, je ich 44, to sú malé <clears throat> ostrovné štáty s nízkou nadmorskou štát výškou. Toto je aliancia, ktorá sa angažovala pri prijatí kiotského dohovoru. Ďalej tu máme e, veľvyslankyňu, ktorá predstavuje a zastupuje Karibskú oblasť pri Európskej únii. Je to doktor, a ďakujem, e, doktorka Išmal, že ste prišli medzi nás. E, budeme sa snažiť, aby všetci mali možnosť prehovoriť Navrhujem teraz, aby doktor Dylan Werner, ktorý je veľvyslancom eh, Belize, aby eh, sa ujal slova na túto tému. Vítajte ešte raz. Dobré popoludne, pán predseda. Eh, ďakujem vám aj vašej delegácii za pozvanie hovoriť o otázkach, ktoré majú existenciálny význam pre karibské Dunajský region. Vy ste ma pozvali, aby som tu prehovoril ako e, terajší predseda Aliancie malých ostrovných štátov. Všetkých 16 štátov Karipora sú členmi tejto organizácie. E, možno viete, že e, Belize to je prvý pobrežný štát, ktorý opustil ELSS. Eh, hovorili ste o globálnych aktivitách proti klimatickej zmene a má to svoj význam, pretože naozaj výzva klimatickej zmeny nás postihuje všetkých. Eh, my prispievame len asi 1% k celkovým emisiám skleníkových plynov, ale snažíme sa tie emisie redukovať, podporovať zelenú ekonomiku. Cariforum by sa chcelo ujať vedúcej úlohy aj pri revízii národne určených príspevkov s cieľom inšpirovať e, a zvyšovať dynamiku tejto aktivity aj u ostatných štátov. Nemožno však pochybovať o tom, že naše karibské štáty sú skutočne vystavené veľkému riziku klimatickej zmeny. Už teraz došlo k výrazným stratám vo všetkých našich štátoch. Už teraz e, sa boríme s veľkými výzvami e, prispôsobenia sa a boju proti prírodným e, katastrofám. My prežívame éru klimatickej neistoty, ktorá ovplyvňuje prakticky všetky aspekty našich ekonomík, života a týka sa aj migrácie. Všetky tieto výzvy, ktorým my čelíme v rámci CARIFORUM, e, sú odrazom našej existujúcej zraniteľnosti, ktorú klimatická zmena ešte prehlbuje. Patrí sem obmedzený fyzický priestor, fyzické e, malé možnosti vzhľadom na malú rozlohu našej, našich krajín, ako aj problémy s potravinovou bezpečnosťou. V roku 2019 hurikán Dorian tvrdo zasiahol našu oblasť, čo nám pripomenulo, aký sme zraniteľní. Len takýto jediný Dorian tento hurikán môže e, zlikvidovať e, prínos e, HDP, výnosov HDP za celý rok alebo dlhšie obdobie. To isté spôsobujú aj sucha alebo záplavy. Chcel by som oceniť prínos, ktorým Európska únia sa snaží našim krajinám pomôcť v boji proti klimatickej zmene. Ale my, hoci tieto snahy EÚ um, vítame, je potrebné, aby sme zvýšili ich ambicioznosť. Možno si spomínate na poslednú osobitnú správu ICPC, kde sa hovorilo o, o, dvoj, o, o tom, že e, zvýšenie teploty o 2 môže veľmi významne zvýšiť straty a škody. Chcel by som teda predložiť naše vlastné stanovisko. My sme predložili ambiciózny plán zmiernenia do dôsledkov e, klimatickej zmeny a riešenia e, problematiky prírodných katastrof. To si vyžaduje aj zníženie emisí skleníkových plynov a e, posilnenie medzinárodnej spolupráce a financovania konkrétne zacieleného na tieto témy. V tejto súvislosti je potrebné, aby sa prijal plán na prispôsobenie sa klimatskej zmene. E, je potrebné zlepšiť prístup grantom a financovaniu. E, ministri, ktorí sú zastúpení v Cariforum, e, sa e, potýkajú s tým, že došlo k zmenám v, vo filozofii rozvojovej pomoci finančné trhy nás niekedy hodnotia ako vysokorizikové krajiny, ale my, Európska únia je lídrom v posilňovaní pomoci e, v širšom meradle. Cariforum a EU zdieľajú ciele. Súčasné rokovanie, rokovania ICP e, Karifora a EU predstavujú jedinečnú príležitosť na to, aby sme spoločne čelili klimatickým zmenám a snažili sa zmierňovať ich účinky najmä vo vzťahu k našim krajinám. To sa musí odražiť v dohode, ktorá bude neskôr v tomto roku prijatá medzi krajinami AKT a Európskou úniou. Preto táto dohoda bude do veľkej miery určovať, čo sa bude diať v oblasti ďalšej spolupráce a EÚ tu bude zohrávať kľúčovú úlohu. E, chcel by som sa poďakovať za vaše zacielené úsilie, úsilie na boj proti klimatickej zmene. E, my síce predstavujeme dva regióny, ale sme e, ľudia aj na jednej, aj na druhej strane zdieľame jednu planetu a jeden osud. E, ďakujem. Ďakujem pekne, že nám popisujete e, svadectvo o realite toho, čím žijú ostrovy a územie v rámci e, regiónu Karifora. Tiež ste zúraznili zraniteľnosť. A v kontexte tejto zraniteľnosti Európa nemôže poľaví si to požiadavky, ktoré vyplýva z ekologického dohovoru a síce nájsť riešenie a spolu sa dopracovať k riešeniam, ktoré sa týkajú klimatických zmien. Pokračujeme ďalej. Tým, že dostane slovo pani e, doktorka Leny Šmajl. Ďakujeme ešte raz za to, že ste medzi nás prišli. Kolegom ešte pripomenieme, že ste bývalou vyslankyňou e, západnej oblasti Karibiku pri Európskej únii, okrem iného ste expertkou na iné oblasti. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Cením si pozvanie na dnešné stretnutie na tému jednej z najpalčivejších té, e, otázok a síce klimatické zmeny. V tom krátkom čase, ktorý mám k dispozícii, sa podelím s vami o niekoľko myšlienok. Po prvé, klimatické zmeny sú súčasťou celého zoznamu faktorov, ktoré prispievajú k zraniteľnosti regiónov. Avšak e, objem tejto hrozby je obrovský. Je to systémová hrozba vzhľadom na e, veľkosť týchto ostrovov, taktiež e, má zásadné dopady. Okrem toho, v našich regiónoch je relatívne vysoká miera krajín rozvoja ľudského indexu. V karibskej oblasti prevažuje obyvateľstvo strednej triedy 30 obyvateľstva je v tejto e, spoločenskej triede, ktorá je vystavená riziku chudoby. Malá oblasť e, karibských oblastí. Economies are small, open and extraordinarily vulnerable to world market shocks. The food, fuel and financial crises of 2007 za roky 2007 až 2017 sme zaznamenali e, e, značné dopady. Štátu ľudí stredného príjmu e, sa neukázal byť ako dostatočným zdrojom príjmu pre obyvateľov. Taktiež sa v týchto krajinách objavujú veľké nedostatky v odolnosti. Ďalej veci potvrdzujú výrazné výkyvy počasia, 10 hurikánov, viac ako 10 tisíc umrtí a taktiež niekoľko desiatok tisícov domov, ktoré boli postihnuté e, v Karibskej oblasti v roku 2017. To znamená, že to je najnákladnejšie hurikánové obdobie v dejinách. E, iba nízke percento infraštruktúry, verejnej infraštruktúry je teraz pokryté poistením proti katastrofe. Bežné domovy nemajú takéto záruky. Vysoké rizika súvisia s tým, že poistné je e, v nedostupnej výške. E, teda tie, ktorých poslední hurikán, tie stratili všetko bez nároku na odškodné. To znamená, že to nie sú len nejaké ľahko prekonateľné prekážky. Najzávažnejšie dopady klimatických zmien sú mimo e, schopnosti vyhodnotiť ich. A princípy multilateralizmu, ktoré sú tak výrazne ohrozené v posledných rokoch, sú jediná nádej do budúcna. Chceli by sme oceniť e, to, že Európska únia sa ujíma e, vedenia a ekologický dohovor tiež e, je výrazným krokom vpred, ale aj v takýchto blokoch ako Európska únia, ktoré sú bohaté, predsa len tá transformácia bude nákladná a z politického hľadiska zložitá. Chceli by sme oceniť iniciatívy ako napríklad Globálna aliancia proti klimatickým zmenám a je taká, že adaptácia má aj technické a ekonomické limity a skôr alebo neskôr sa budú musieť prijať dôležité rozhodnutie o tom, koho zachrániť, čo presunúť a s akými nákladmi e, karibské vlasti budú musieť e, si vyvinúť e, ekonomické zásoby, tak aby boli odolnejšie v prípade takýchto katastrof. Je veľmi ťažké vytvárať prebytky v aktuálnych podmienkach, neexistujú jednoduché riešenia, ale politika partnerstva by sa mali potvrdzovať, aby sme zohľadnili aktuálnu realitu. Ešte tri eh, myšlienky. Musíme zmeniť eh, vnímanie rozvoja. Nesmie to byť lineárny konštrukt, keď sa krajiny posúvajú eh, z nízkych na vyššie úrovne príjmu. Tento proces je skôr v tvare kruhu krajiny sa posúvajú nahovor, ale môžu sa vrátiť aj späť nadol. Je dôležité sprístupniť rôzne nástroje aj dohody o hospodárskom partnerstve s krajinami Carefora. Táto dohoda po 9 rokoch platnosti však ukazuje, že sa nedostavili prínosy. Je treba, aby sa táto dohoda prepracovala. Regionálny protokol postkotonu poskytuje ďalšiu príležitosť Blending tiež má svoje opodstatnenie v globálnej spolupráci a v normálnej spoločnosti je treba osloviť tých na najnižších úrovni spoločnosti. Podpora a renovačných prác domovok, taktiež presne obyvateľstva. Toto všetko si vyžaduje finančnú podporu, aj keď aj nižšie sumy sú zložité pre európske inštitúcie. Mandát pre rozvoj si vyžaduje užšie prepojenie medzi politickými rozhodnutiami a dopadmi na prax. Európska únia v G8 a G20, ďalej Európska únia v partnerstve s krajinami AKT, so 77 Čínou, teda všetci bilaterálne aj multilaterálne musíme vnímať svoju zodpovednosť, klimatickú diplomáciu a presadiť zmeny. Ciele finančnej záväzky vyplývajúce z Parížskej dohody sa teraz musia pretaviť do konkrétnych rozhodnutí v praxi. Nesmieme si dovoliť, že cesta do Glasgowu na COP26 bude zasypaná ďalšími nesplnenými slubmi a ešte vyššími ambíciami a že sa to opäť len odloží na ďalšiu konferenciu. Planéta už nemá viacej času na vyčkávanie. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani doktorka. Áno, planéta už nemá čas čakať. Myslím, že vaše slova sme si vypočuli s veľkou silou. Ako viete, v našej delegácii sú poslanci, ktorí pôsobia výbor pre rozvoj. Tam sa veľmi citlivo vníma otázka rozvoja. A sú to tiež poslanci z výboru INTA. A to, čo ste hovorili e, v kontexte dohody o obchode, taktiež e, teda rezonuje u nich. Ďalej dostane slovo komisia pán Manuel Carmona Jerba z DG Klima. Máte slovo na 3 minúty. Dobrý deň, srdečne vás vítame. Ďakujeme, príjemné popoludnie. Chceli by sme spomenúť e, tri veci. Po prvé, odhady vývoja klímy v tomto regióne, ďalej naša klimatická spolupráca s týmto regiónom a tiež budúcnosť, najmä ekologický dohovor. Najskôr teda, už to tu zaznelo, fyzické dopady okrem hurikánov, ktoré ničia tento región a ktoré očakáva sa, že sa ešte budú zintenzívňovať, tak ako e, sa už aj vyjadrili odborníci, Tiež treba venovať pozornosť aj eh, menej silným dopadom počasia, napríklad eh, zrážky. Intenzívne zrážky to je veľmi znepokojivý trend. Niektoré odhady, ktoré sú k dispozícii, napríklad hovoria, eh, že 4, per, 4 stupne globálneho oteplovania, to by znamenalo, že aby sa o 40% alebo 50% mohli znižiť zrážky v týchto regiónoch do konca tohto storočia. To znamená, že sa viac ešte bude vysušovať pôda, zniží sa jej úrodnosť. Ale to máme na mysli celý rad rôznych dopadov, nie len teda tie extrémne dopady hurikánov, ale aj takéto dopady menej výrazných fenomenov počasia. Ďalej. Klimatická podpora regiónu. V skratke zhruba v rámci Európskeho rozvojového fondu ako viete, 61,5 miliónov eur sa vyčlenilo na klimatické účely. Zmorozenil by som, že to sa týka predovšetkým obnoviteľných zdrojov energie a znižovania míry katastrof, ktoré sú veľmi relevantné v tomto regióne. Čo sa týka bilaterálnej spolupráce, okrem týchto 61,5 miliónov eur sme vyčlenili 300 miliónov eur. viac ako polovica z toho sa práve venuje klimatickým cieľom ešte by som musel spomenúť balík v kontexte hurikánov Irma a Maria v roku 2017, keď Európska únia poskytla 300 miliónov eur vrátane opatrení, ktoré sa týkajú lepšieho prispôsobenia sa klimatickým zmenám. Ďalej, čo sa týka spolupráce, chcela by som spomenúť investičný nástroj pre Karibskú oblasť. Miliarda eur sa už podarila eh, vyčleniť aj pre infraštruktúrne projekty, pre obnoviteľné zdroje energie. Čo teda Európska únia chce dosiahnuť týmito investíciami? Snažíme sa a vlastne zvyšovať odolnosť tohto regiónu voči zmenám klímy. Chceme teda reagovať na to, čo sa ešte prehlbilo v dôsledku klimatických zmien. Teda iniciatíva spolupráce s Cariforum sa spustila koncom minulého roka. Ide o program reakcií na prírodné katastrofy. Chceme tiež, aby systémy verejného zdravia boli odolnejšie. Verejné zdravie je nevyhnutné s tým, ako stúpa priemerná teplota a tiež sa zmenia celkovo klimatické podmienky. táto spolupráca sa teda prehlbuje. Komisia schválila v decembri minulého roka ekologický dohovor. Tento dohovor si bude vyžadovať systémové zmeny. A preto ekologický dohovor sa snaží skombinovať viacero opatrení. Týka sa totiž rôznych víziev, ktorých sme vystavení. Klimatické ciele, ďalej biodiverzita, čistá energia, spravodlivá transformácia, pre tých najviac zasiahnutých ekologické formy energie. Európsky klimatický pakt. Chceme sa zamerať na kroky z tej najnižšej úrovne. Je to stratégia, ktorá toho zahrňa veľa týchto opatrení na rôznych úrovniach. Je treba, aby sa spojilo úsilie, nebude to fungovať e, v opačnom prípade. Presne toto chce docieliť Európsky ekologický dohovor. Ďakujem. Merci monsieur, merci effectivement d'avoir souligné et nos interlocuteurs euh, le disent depuis le début de leur intervention cette nécessité je euh, potrebné, ako všetci na to poukazujete, mať globálnu víziu. Euh, pretože skutočne dnes je potrebné, aby životné prostredie bolo témou, ktorá sa prelína všetkými ďalšími oblastiami. Je potrebné, aby sme túto prioritu veľmi jednoznačne zdôrazňovali v každom našom vystúpení. A teraz eh, by som chcela dozdať slovo tým z vás, ktorí by mali záujem o diskusiu E, Marta, Marta, nech sa páči. Skutočne, keď sme Ehm, počuli, aké negatívne dôsledky môže mať klimatická zmena na ostrovoch, ehm, vrátanie ostrovov v Tichom oceáne. Ehm, tie karibské ostrovy sú takisto vystavené tejto hrozbe. Vzhľadom na závažnosť, intenzitu a zvýšenú frekvenciu klimatických pohrom, ako sú napríklad hurikány a ďalšie, katastrofy, tak je potrebné, aby sme počítali aj s takým fenoménom, ako je postupné zvyšovanie morskej hladiny, ktorému sú vystavené aj také krajiny, ako je napríklad Holandsko. Je to hrozba, ktorá existuje aj v prípade niektorých z vašich ostrovov, ktoré nepoznám dosť dobre. Ďakujem, Mark Terbela. Kariforum je skutočne na to, príležitosťou na to, aby sme sa lepšie oboznámili s týmto regiónom, konkrétne s Karibikom. Chceli by ste prosím odpovedať na otázku týkajúcu sa E, zvyšovania morskej hladiny a rizika, ktoré predstavuje pre krajiny Karibskej oblasti. Ďakujem za túto otázku. Myslím si, že treba povedať, že všetky ostrovy budú pociťovať dôsledky zvyšovania morskej hladiny. V karibskom e, <clears throat> priestore sú niektoré ostrovy aj vulkanického e, pôvodu, čiže sú vystavené aj tomuto riziku pobrežných oblastiach je samozrejme zvýšené riziko poškodzovania ekosystém, napríklad pieskové duny alebo duny alebo e, e, koralové oblasti sú takisto vystavené tejto hrozbe. A takisto infraštruktúra našich krajín, ktoré sú väčšinou pobrežné, ako sú letiska, cesty, e, obydlia, nemocnice a všetky kritické infraštruktúry sú vystavené tejto hrozbe. Mnohé e, naše ostravy sa už teraz ponárajú Eh, a mnohé zdroje nízko položených ostrovov Karibiku tak, takisto prebiehajú týmto procesom. To je proces, ktorý má katastrofálne dôsledky pre všetky ostrovy. Ďakujem, nech sa páči, excelencia. Len veľmi stručne. Chcel by som len dodať, že zo 16, eh, členských štátov Cariforum sú tri, ktoré nie sú síce ostrovy, ale majú ostrovy alebo nízko položené pobrežné oblasti, ktoré takisto pociťujú tento dosah. Ale keď hovoríme napríklad o infraštruktúre v takej krajine, ako je v Holandsko, tak si skutočne musím eh, pripomenúť, že súčasťou tejto spolupráce EU-Cariforum môže byť aj e, transfer technológií, takže takisto to zvyšovanie morskej hladiny, s ktorým má skúsenosti Holandsko, z toho by sme sa mohli poučiť. Ďakujem. E, ďakujem. Vieme, že Belize je v súčasnosti predsedajúcou krajinou e, Aliancie malých ostrovných a pobrežných štátov či e, táto, táto globálna vízia, o ktorej ste hovorili, o otázke životného prostredia, ako to súvisí s, obehovo, s obehovým hospodárstvom, ako zabezpečiť, aby na tomto obmedzenom priestore, ktorý predstavuje ostrov, bolo lep, možné lepšie rešpektovať požiadavky životného prostredia prostredníctvom obehového hospodárstva, pretože aj v tomto prípade je nevyhnutné vyzývať k spolupráci, spolupráci s Európou. Well, I, I must state here that um, clearly the Áno, pre Belize to je takisto otázka, rovnako ako by to bolo aj pre New York, keď hovoríme o tejto morskej hladine. A pokiaľ ide o naše mesta a, a, a ekonomické otázky, existuje vzájomný vzťah medzi dopadom klimatickej zmeny na naše ekonomiky a potrebou budovať našu ekonomickú odolnosť. My sa o to snažíme vlastnými silami, ale ako som už povedal, naše krajiny sú malé, majú len obmedzené výrobné e, kapacity, ale pritom máme potrebu riešiť veľké výzvy preto už teraz e, sa o to usilujeme v partnerstve s EÚ. A možno povedať, že to partnerstvo sa zlepšuje, najmä pokiaľ ide o podporu ekonomického rastu, zamestnanosti a podobne. Ďakujem vám obom za vaše vystúpenia, za vaše odpovede. A teraz by sme mohli prejsť k ďalšiemu bodu, ktorý takisto súvisí s témou, o ktorej sme tu doteraz hovorili. Bude to téma rokovaní postkotonu. To, čo vy hovoríte, má zásadný význam, pretože vy ste priniesli svoje expertné spôsobilosti aj informácie priamo z terénu, e, ktoré sa týkajú e, klimatickej zmeny, ale to len zdôrazňuje vzájomnú závislosť nás dvoch. My musíme spoločne našich dvoch strán musíme spoločne hľadať riešenia, musíme zvýšiť e, hodnotu a posilniť inovačné iniciatívy. A musíme e, hľadať e, a využívať talenty na oboch stranách a to v duchu, ktorý by mal posilniť myšlienku Cariforum. Čiže ja, ja som si istý, že je potrebné, aby sme my e, predstavili akýsi most medzi našou stranou Atlantiku a krajinami Karibiku, aby sme tento most naplnili živými aktivitami a nestačí len e, vymeniať si myšlienky, ale potrebujeme viac, potrebujeme aj politickú vôľu. Marta Tarabela. Mám ešte jednu otázku, lebo včera som pozeral nejakú televíznu reportáž, neviem, či je dôveryhodná, ale hovorilo sa o tom, že vinárstvo možno zmizne z tých regiónov, kde je dnes populárne v Taliansku alebo vo Francúzsku ehm, ehm, a že Belgicko sa stane veľkou vinárskou veľmocou, ehm, ale nie toto samozrejme len žartom či to zvýšenie o 2, dva stupne e, do roku 2050 môže ohroziť miestnu polnospodárskú produkciu vo vašich krajinách? Yes, um, thank... Áno, ďakujem za túto otázku. Áno, áno, ju pretože v Karibiku e, máme veľmi nedostatočné zavlažovacie systémy a naše hospodárstvo by podľa prognoz sa mohla dostať do stavu, keď dôjde k tzv. tropickej depresii. My máme e, v súčasnosti e, veľké problémy s tým, že máme nedostatok zrážok čo prispieva k e, slabej úrode. A takisto nemáme dostatočný prístup k systémom e, zavlažovania sladkovodov, takže toto môže byť pre polnospodárstvo hrozba. Ďalej to je otázka cestovného ruchu, pretože mnohé z týchto ostrovov majú turizmus ako motor ich rastu a e, to platí pre väčšinu karibských krajín. Takže chcem pres tom, čo ste hovorili, pán predseda, o budovaní mostov medzi EU a nami v Karibiku, ale vy ste už u nás. Martinik um, je 15, vzdialený 15 um, mil od um, Antigvy, a od Santa Lucie, rovnako od Antigvy. A myslím si, že tu je aj ďalšia možnosť a to je možnosť prehlbovania regionálnych e, vzťahov. My môžeme v tomto smere urobiť oveľa viec v súčinnosti s Európou priamo v Karibiku, než e, robíme doteraz. Máme si medzi, medzi sebou umelé e, hranice a ale ja si myslím, že rokovania o regionálnom protokole by mohli byť vynikajúcou príležitosťou na to, aby sa tieto existujúce bariéry odstraňovali a aby Európa mohla byť v Karibiku užitočnejšia. Ďakujem pani doktorka za to, že ste spomenuli zámorské Ehm, územia Francúzska, ktoré sú skutočne takým prvým predmostím Európy. A naozaj eh, aj tam existujú ďalšie možnosti spolupráce. Ale teraz už prejdeme k ďalšiemu bodu, ktorým je dôležitosť rokovaní o dohode post-Kotonu ehm, Vrátime sa teda k pani veľvyslankyni Shelly Silimonte, ktorá je veľkyslankyňou Jamajky, ale zároveň koordinátorkou a veľvyslankyňou Karibiku v Bruseli, čiže vy môžete hovoriť o celom karibskom regióne v jeho mene. Radi si vypočujeme váš názor týkajúci sa prebiehajúcich rokovaní, ako aj potreb, ktoré podľa vášho názoru bude potrebné z našej strany naplňať. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda, vážení členovia výboru. Je mi cťou hovoriť pred týmto cteným publikom. E, zastupujem 16 členských štátov Karibskej skupiny. Ďakujeme vám za záujem tohto výboru o záležitosti Karibiku a posilňovanie vzťahov medzi našimi regiónmi. Karibik sa, e, Karibik, Karibská oblasť vníma rokovania, ktoré súvisia s e, dohodou E, z kotonu a postkotonu na, ako možnosť posilniť našu agendu. Od kedy sa začali tieto rokovania, my sa snažíme, aby sme sa zapojili do tohto procesu, aby sme mohli karibský protokol rozvíjať aj na ministerskej, aj na technickej úrovni. Všeobecne Možno konštatovať, že doterajšie rokovania zaznamenali významný pokrok a že boli prerokované hlavné kapitoly rysujúcej sa dohody. Ešte stále zostávajú niektoré, ktoré treba doriešiť na politickej úrovni v nadchádzajúcich týždňoch. My budeme hrať našu úlohu e, spoločne s našimi kolegami z AKT e, a EU, e aby sme podľa možností doviedli rokovania dokonca do konca apríla. Ceníme si cieľ vytvoriť zrelé partnerstvo medzi jednotlivými zúčastnenými krajinami dohody ale napriek tomu musíme hovoriť o tom, že e, všetky regióny majú svoje osobitné charakteristiky, ktoré by sa mali odraziť predovšetkým v regionálnom protokole. My máme rôzne zraniteľné miesta, ktoré ohrozujú udržateľnosť nášho rozvoja. Ehm, Karibik a EU musia vypracovať príslušné štruktúry, napríklad v oblasti ľudského rozvoja, sociálnej súdržnosti, miera a stabil- mieru a stability. Rokovania sa začali aj v súvislosti s udržateľným ekonomickým rastom a rozvojom, ako aj s inými strategickými prioritami. V priebehu rokovaní sa ukázali E, niektoré veci, ako sú obavy karibských štátov z pristupovaniu alebo z prístupu k medzinárodným a obchodným službám. E, tešíme sa na novú dohodu. Veríme, že bude výhodnejšia z hľadiska podpory obchodu Takisto e, veríme, že zabezpečí prístup e, založený na právach a mobilite. Dúfame, že nová dohoda posilní budovanie kapacít, ako aj transfer technológie na podporu ľudského rozvoja, najmä našich mladých ľudí, že sa zvýši odolnosť a transparentnosť ekonomických sektorov, aby sa e, posilnili posilnila spolupráca. Vyžaduje si to prijatie inštitucionálnych ujednaní a finančných ustanovení a e, Takisto sa v novej dohode musí odraziť význam, ktorý pripisuje AKT aj EU e, partnerstvo Teraz e, súhrn niektorých cieľov, ktoré by Kariby chcel dosiahnuť v tomto rokovaní. Poprvé mala by byť zabezpečená operacionalizácia dohody medzi EU a AKT, takisto integrita EU a Kariforum by mala byť zachovaná v regionálnom podpore, tak, e, v regionálnom do, protokole. of the recalibrated partnership with the EU should strengthen the economic, environmental and social resilience of... A, a, e, treba poskytnúť, poskytnúť konkrétnu podporu Haiti, e, pretože Haiti má štatút ako jediný <clears throat> jediný štát na západnej poleguli, ktorý má podľa OSN e, štatút najmenej rozvinutej krajiny. Takisto e, partnerstvo z EÚ musí zabezpečiť aj transformačný vplyv na krajiny e, Karibiku. Je to ambiciózny cieľ tak pre náš región, ako aj pre EÚ. Cette Ďakujeme pekne, Vaše excelencie, za toto vystúpenie, ktoré bolo veľmi silné. Nám oslovilo to, že je treba vnímať rozvoj inkluzívne. To je treba neustále opakovať. Táto inkluzívnosť, najmä ak chceme zmeniť eh, dennodenný život našich občanov. Takto sa k tomu musíme postaviť. Hovorili ste o mobilite, o odolnosti. Bol by som rád, keby sme pokračovali ďalej v diskusii tým, že dostane slovo e, za ESV, čo je François DG na 3 minúty. Nech sa páči, teší nás, že ste medzi nami. Ďakujem. Dobrý deň. Myslím, že ani nevyužijem a až 3 minúty. Dám ešte slovo kolegovi Denimu. Sme spokojní s vývojom rokovaní. Súhlasím s analýzou situácie, ktorú predniesla pani veľvyslankyňa Monte. Celkovo sa nám podarilo uzrevieť zhruba polovicu, ešte druhá polovica pred nami, ale predsa len už je tam veľa známych faktorov Niektoré sú e, v tej kategórii e, spoločných kapitol. V každom prípade ešte máme pred sebou veľa práce. Rok bude nabitý, ale nepochybujem o tom, že sa nám to podarí stihnúť. Panuje tu e, značná zhoda v názoroch, čo sa týka priorít tohto protokolu pre Karibik. Musíme sa zamerať na tie otázky, z ktorých je tento región zraniteľný. 35 minút sme sa venovali jednej z tém, ktorá súvisí s zraniteľnosťou. Tej najväčšej, teda klimatické zmeny, ešte viac vyostrujú všetky ostatné rizikové faktory, čo sa týka teda vzdialenosti, mm, má malé veľkosti miestnych ekonomík, ďalej ťažkosti v sociálnej oblasti, ďalej logistické problémy, eh, problémy životného prostredia a tak ďalej. Chcel by som tiež zdôrazniť, že pre nás tento rámec postkotonu, najmä protokol o Karibiku, nám poslúži k tomu, aby sme vytvorili skutočné partnerstvo, skutočnú alianciu medzi nami, aby sme sa posunuli z tohto starého vzťahu darca-prijímateľ na novú úroveň vzťahov to nové nastavenie vzťahov e, môže byť prospešné pre všetkých. Multilateralizmus je v dnešnej dobe ohrozený, klimatické zmeny sú jedným z príkladov. Klimatické zmeny sú veľkou hrozbou pre nás všetkých. Týka sa to však aj medzinárodného obchodu, ako už povedal Pavel Vyslanec Dylan riadenie problematiky oceánov, e, ďalej otázka politických kríz, tak už povedala pani veľvyslankyňa, e, stavíme sa k tomu s veľkou ochotou, s veľkými ambíciami, by sme to posunuli čo najefektívnejšie, najrychlejšie. Ďakujem. Ďakujeme. Panuje tu natoľko zhoda, že sa k tomu naozaj je, aj, môžeme postaviť optimisticky, že sa to všetko stihne. Vidím, že aj kolegyne Marie Perverden si zapisuje tieto otázky dohôd sú kľúčové. Vedľa vás sedí Dnitula, ktorý je z Delvka. Aj ten dostane slovo. Nech sa páči. Ďakujem. Myslím, že už vlastne všetko dôležité tu zaznelo. Len by som raz dôraznil, ak dovolíte, to, že toto úsilie v rámci nastavenia vzťahu postkotonu nám pomôže ešte zintenzívniť túto um, modernú formu partnerstva medzi EÚ a Karibikom. Tento regionálny protokol pre Karibik je dôležitý, umožní nám vytvoriť eh, tento základ pre eh, túto alianciu je tu snaha o zhodu vo všetkých týchto témach sú aj spoločné styčné body. To sa prejavuje v rokovaniach a klimatické cíle ďalej zraniteľnosť, rôzne druhy zraniteľnosti e, tiež. A regionálna integrácia, aj tá je dôležitá rovnako ako ekonomická integrácia v kontexte e, nových dohôd o spolupráci a tiež ten prístup a to zameranie sa na obehové hospodárstvo a na zelenú ekonomiku, ktorá sa dnes nazýva aj modrou ekonomikou pre oceány. Potom je tu ďalšia téma, dôležitá v našich diskusiách, a síce Snažíme sa o to spoločne v rámci boja proti organizovanému zločinu. Tieto témy teda nám umožňujú reálne vytvoriť základy pre naše budúce kroky v tom, čo sa vytvorí v rámci jednotného nástroja. Zatiaľ sa k nemu nemôžem vyjadriť, pretože je predmetom rokovaní aj tu, v Európskom parlamente. Ešte raz dôrazňujeme, že sa venujeme aj otázke termínov. Očakávame, že v najbližších dvoch mesiacoch sa nám podarí uzavrieť a predložiť aspoň návrh dohody. Potom sa veci ešte samozrejme budú posúvať do ďalších štádí, tak ako je to naplánované. Ďakujeme pekne. Všimol som si úsmevy od našich hostí, od našich partnerov. Jednak čo sa týka spoločných ambícií, aj čo sa týka časového plánu, ďakujeme za tieto vyjadrenie, za tieto informácie. Tiež ďakujeme za to, že spomínate tieto moderné formy partnerstva. Aj to je totiž našou ambíciou, e, teda na novo nastaviť naše vzťahy. Aby sme nevychádzali jednoducho len z kopírovania veci z minulosti. Aby sme nepostupovali tak ako v minulosti s rizikom, že sa to nepodarí, keďže svet sa zmenil, aby sme mali odvahu veci meniť, pozrieť sa na to z iného uhla pohľadu. Teraz by som dal slovo kolegom, ak sa chcú vyjadriť. Marie-Pierre Verden. Ja totiž viem, že ty sa tomu venuješ a naozaj ti ďakujem. Ďakujem, pán predseda, ďakujem ti, Stefan. Dobrý deň všetkým. Ďakujeme za vaše vyjadrenia, za vaše svedectvá. Tie naozaj odpovedajú realite, v ktorej žijete. Je dôležité vypočuť si to priamo od vás z prvej ruky. Viete, že Emmanuel Macron a Francúzsko bojujú za to, aby Parížská dohoda naozaj bola Ehm, súčasťou doložkou v našich obchodných dohodách. Vidíme, že aj v rámci rokovaní o postkotonu Parížská dohoda musí byť e, súčasťou týchto rokovaní. Chystáme sa prijať tento týždeň Gretu Thunberg v Európskom parlamente. Za vašej strany, z našej strany však musí byť ochota pracovať na spoločných cieľoch. Chcem sa teda opýtať, ako v kontexte postkotonu Parížská dohoda ako povinná doložka naozaj sa dá vnímať ako realita. Ďakujeme pekne. Kto z vás by chcel reagovať? Už máme len niekoľko minút do konca schôdze. Teda poprosím o stručnú odpoveď. Very quickly. Thank you. Ďakujem pekne. Ďakujem za to, že si zaceníte naše úsilie a tiež, že pripisujete dostatočný význam klimatickým zmenám. Otázka klímy má dopad na všetky zmluvné strany dohody. To platí aj pre Európsku úniu, aj pre nás. Platí to pre všetky krajiny a zo skupenia. Aj u nás sú rôzne skupenia krajín, ktoré majú možno rôzne skúsenosti s klimatickými zmenami, ale v každom prípade všetkých vnímajú ako vážny problém. najmä čo sa týka prístupu k oceánom, ďalej zmierňovanie klimatických zmien. Zatiaľ sme ešte nespomenuli, ale vieme, že to je to dôležité financovanie klimatických opatrení. To uh, sa musí tiež vnímať ako relevantná téma, môže to byť súčasťou balíka, ktorý sa schváli. Dúfam, že sa nám podarí nájsť riešenie. Musíme zmeniť aj kultúru a celkovo mieru ochrany kultúrnych pamiatok, dedictva. Ďalej, nezamestnanosť mladých, to je ďalšia oblasť, ktorá tiež súvisí s klimatickými zmenami. Snažíme sa tiež implementovať program do roku 2030, našu agendu. A máme v pláne dodržať, ba dokonca ešte prekonať ambície z Parížskej dohody. Ďakujem, ďakujeme pekne za také odhodlanie. Naozaj je, takmer by si to zaslúžila až potlesk. Viem, že tomu pripisujete veľký význam. Vaša excelencia, chcete reagovať aj vy?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 to je skutočne príklad, ktorý bol celkom na mieste. My tu dnes máme zástupcov 15 z našich 16 členských štátov a máme tu aj štyroch veľvyslancov okrem mňa a nie Jamajky, Jamajky. Takže svedčí to o veľkom záujme o vašu delegáciu. Chcel by som sa poďakovať vám, vašej delegácii, za vašu líderskú úlohu aj za to, čo ste robili v posledných mesiacoch. Tešíme sa na marcové stretnutie a my ako veľvyslanci krajín Karib Cariforum sme pripravení kedykoľvek prísť a prispieť. My ďakujeme vám za to, že ste sem priniesli túto vašu odbornú znalosť, lebo niekedy je ťažké si presne uvedomiť, aká je situácia priamo v krajinách Cariforum a je veľmi dôležité, že vy nám umožňujete zoznámiť sa s realitou. Ďakujem vám ešte raz a my v rámci rámci Kariforum sa snažíme systematicky naplňať e, túto dohodu, ktorú považujeme za veľmi dôležitú a ktorá má recipročnú hodnotu pre obe naše strany ehm, Obe strany z nej majú výhody a takisto sme sa snažili ilustrovať našu schopnosť priniesť riešenia aj v súvislosti s modrou ekonomiou. ekonomikou. Chcel by som pripomenúť, že e, naša zmiešaná e, parlamentná, e, zmiešaný parlamentný výbor bude zasadať 4. júna 2020 a chcel by som povedať, že to je veľmi prepačte, e, bude sa to konať 23. marca v Bruseli, ale 4. júna sa bude v Bruseli znova konať stretnutie v takomto formáte. E, chcem, ďaku- chcem sa poďakovať všetkým z vás za účasť, za údernosť a kvalitu vašich vystúpení. Ďakujem, želám ešte príjemné popoludnie a ďakujem aj tlmočníkom, ako aj sekretariatu.